predložil Daniel Kaspar a 9 ostatných členov. Tieto návrhy boli postupené gestorským výborom, zodpovedným výborom. Prejdeme teraz k programu rokovania. 6. apríla eh, bola konferencia, konferencia predstavov schválila program schôdze. Ten bol rozdaný následne po konzultáciách s politickými skupinami by som rád predložil snemovni nasledovnú úpravu definitívneho programu schôdze a síce body 2 a 3 budú obratené, čiže vyhlásenie komisie vo veci rozhodnutia, ktoré bolo prijaté v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv, to je iniciatíva zmierenia, respektíve zosúladenia medzi pracovným a osobným súkromným životom. To bude predchádzať vyhláseniu komisie o situácii v Maďarsku. Sú nejaké námietky, tým pádom je v takejto podobe schválený program schôdze. Okrem iného som dostal aj Pán Pitela, nech sa páči. Non sul punto su cui siamo da... E, nie je to bod, tu nemáme nejaký problém, ktorý ste spomínali, tam súhlasíme, ale chcel by som navrhnúť, aby po rozprave, ktorá sa bude venovať Maďarsku, aby sme zabezpečili prijatie uznesenia v maji. Ako už povedal pán Pitela teraz, e, tak SAD požiadalo vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o situáciu v Maďarsku, aby bola táto, toto vyhlásenie uzavreté uznesením, ktoré bude odhlasované na prvom, prvej plenárke v maji. Takže formálne takto predložil pán Pitela túto požiadavku. Stačí? Výborne. Je niekto, kto je proti požiadavke, ktorú predložil pán poslanec Pitela? Proti? Kto je proti? Pán poslanec Jurek, nech sa páči, proti. Izbo, vysoká Izbo, Európa má už dosť konfliktov. Európa. Európa už zaznamenala um, veľa konfliktov. Um, prečo by sme nemali začínať ďalší konflikt s krajinou, ktorá sa snaží uplatňovať svoju vlastnú um, kultúrnu politiku. Môžeme to prejednať, ak si to parlament želá, ale vypracovať uznesenie a začínať eh, konanie voči ďalšej krajine, to len prehlbí našu krízu. Mnohí z nás e, pociťujú solidaritu s Maďarskom, ale bez ohľadu na to, čo si myslíme, nemali by sme nejako znásobovať krízy, ktoré v Európe už sú. Nemyslím si, že toto uznesenie je potrebné. Pongo allora in votazione. Dobre, teraz dám hlasovať o žiadosti. Prego. Nech sa páči. Procedurálna pripomienka, nech sa páči. Monsieur le Président, pour une... Vážený pán predseda, iba drobné stretnutie, pokiaľ ide o žiadosť pána Pitelu. Viacero skupín sme sa dohodli, e, že spožiadame o uznesenie a zároveň o misiu do Maďarska, takže by som bola rada, keby tieto dva návrhy boli predložené súčasne ako e, k hlasovaniu, tak ako sme sa dohodli. Pani poslankyne, ja som dostal žiadosť od pána poslanca Pitelu zo skupiny SAD, aby po diskusii, po rozprave bola prijaté, bolo prijaté uznesenie, ktoré má byť predmetom hlasovania v máji. Nebol formulovaná nejaká žiadosť, ktorá by sa týkala zorganizovania misie? Quindi mi pare che la plenare si pronuncia su... Zdá sa mi, že sa plenárka vyjadruje len k programu schôdze a v tomto ohľade nie sú žiadne zmeny. Tým pádom dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Pitelu zo socialistov a demokratov, aby bolo prijaté uznesenie o situácii v Maďarsku, ktoré má byť hlasované na majovej plenárke. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. A tým pádom e, diskusia ohľadom vyhlásenia komisie o situácii v Maďarsku bude uzavretá uznesením, ktorý bude ktoré bude predmetom hlasovania na 1. majovej plenárke. Ďalšia požiadavka. EDF požiadalo o vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre vonkajšie záležitosti a pre bezpečnostnú politiku o, ohľadom situácie kopských kresťanov v Egypte, aby to bolo doplnené k, Sýrii, k debate o Sýrii a aby sa to viazalo aj o správe Jakonu, ktorá sa týka Európskeho roku kultúrneho dedičstva a aby sa to riešilo na májovej majovej plenárnej schôdzi. Nech sa páči. Približte tú žiadosť. Ďakujem pekne, pán predseda. 9. apríla islamisti v Egypte eh, v priebehu omše sa dopustili teroristického útoku eh, na koptskej menšine a pritom prišlo o život 78 veriacich. Je to hrozný čin, ktorý je len ďalším v rade prenasledovania kresťanov v Egypte ohrozuje e, to komunitu 10 miliónov e, koptov. Podľa e, článku 149a sme navrhli, aby sa to zaradilo na program. Žiadame o podporu v tomto smere tak aby sa o tom mohlo tiež hlasovať menovite. Chcem zdôrazniť, že aj svätý otec, pápež František, tento týždeň sa chce presvedčiť o situácii um, koptov v Egypte. Ďakujem. Grazie, onorevole. Ďakujem pekne. Pán poslanec Zobermajer, chce niekto vystúpiť proti? Proti? Onorevole Preda. Pán poslanec Preda. Ďakujem, pán predseda. Naša skupina je za to, aby sme mali e, rozprávu o kresťanoch e, v, na Strednom východe, ale v máji. Ja viem, že zajtra dostanete hlavného egyptského muftyho a určite budete mať možnosť tlmočiť mu naše znepokojenie, ale ja si myslím, že e, pokiaľ ide o májovú plenárku, tak ten program je veľmi zaťažený. Pán poslanec Obermajer. nastojíte na tom návrhu, aby prebehla rozpráva o situácii kopských kresťanov v Egypte eh, v rámci tejto schôdze, alebo skôr eh, dávate prednosť návrhu poslanca predu, aby prebehla táto rozprava v máji on bude konferencia predsedov, ale samozrejme môžete sa vyjadriť kľudne aj na úrovni plenárky. Ďakujem pekne. Myslím si, že situácia je eh, veľmi akutná. Nemali by sme to odkladať. Eh, je množstvo tém, ktoré sú eh, rovnako urgentné. Rozhodlo sa o nich presne takýmto postupom. Myslím si, že táto téma by sa mala prebrať, mala by sa ocitnúť na programe. Veľmi dobre by to zapadalo aj do celého kontextu návštevy pápeža Františka tiež v Egypte. Ďakujem. Eh, voorzitter mag ik u even informeren wat we nu precies gaan doen met elkaar? pán predseda eh, myslím si že by sme sa mali dohodnúť čo urobíme máme tu dva návrhy ktoré boli predložené je tu návrh pána predu eh, ktorý, o ktorom treba hlasovať extra. Ja si vážim návrh pána Obermajera, ale je tu druhý návrh pána Predu, o ktorom možno hlasovať teraz. A ja ako spolu predseda delegácie E, tiež sympatizujem s návrhom pána Predu, takže by som rád vedel, o čom vlastne budeme hlasovať. Pán Boštinaru. The... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, aby sme prejednali situáciu, prediskutovali ju, ale najskôr koho vyniť z tejto situácie, pretože miestne orgány robia naozaj všetko preto, aby zabránili teroristickým útokom. Vidíme, že teroristi sú len teroristami a obete sú len obeťami bez toho, aby sa spomínala nejaká náboženská dimenzia. Preto by som skôr bol za to, čo navrhol kolega Preda, aby sme sa nezameriavali konkrétne na žiadnu skupinu, konkrétne na skupinu koptov, aby sme nenadhodnocovali práve tento kresťanský aspekt tejto tragédie, ku ktorej došlo. L'aula è sovrana. Metto in votazione. E, rozhodne snemovňa, teraz dám hlasovať o žiadosti ENF, ktorá bola predložená poslancom Obermajerom, aby bolo do programu schôdze tohto rokovania po diskusii o situácii v Turecku, aby teda prebehla rozpráva s vyhlásením e, vysokej predstaviteľky, pokiaľ ide o kopských kresťanov v, v Egypte. Menovité hlasovanie je otvorené.

Pokiaľ ide o žiadosť eh, pána poslanca Predu, áno, nech sa páči. Honorable Beres. Pani Beres. Eh, ja neviem, či o tom budeme hlasovať, ale chcem povedať, že nemám za sebou kartu, ale chcela som hlasovať proti. Allora, vi propongo... Navrhujem vám teda, nasledovné riešenie. Napriek tomu, že by mala o programu schôdze v máji rozhodnúť konferencia predsedov, ja si myslím, že tá žiadosť sa dostane do programu tej konferencie predsedov, žiadosť teda pána Predu, ktorú podporili aj socialisti prostredníctvom pána Boštináru, čiže nie je nutné o tom hlasovať teraz, pretože nakoniec rozhodne konferencia predsedov. Mne sa zdá, že je tu dostatočná väčšina ktorá je za to, aby sme na prvej majovej plenárke eh, riešili a diskutovali o otázke prenasledovania kresťanov vo všeobecnosti na svete. Eh, dávam si za úlohu, aby zajtra počas stretnutia s veľkým muftým eh, som spomenul požiadavku pána Predu a zdôraznil, že ako je pre Európsky parlament tolerancia a dialog medzi náboženstvami a spolunažívanie medzi rôznymi náboženstvami, tak ako je to v Egypte, kde je síce moslimská väčšina, ale je tam asi 10 miliónov kresťanov a teda treba zabezpečiť aj ochranu ich menšín a je dôležitá ochrana pre nás ako Európu, tak ako to robíme aj tu. Čiže naozaj toto budem tlmočiť veľkému muftimu, ktorého zajtra privítam tu v parlamente. Potom prebehne konferencia predsedov, ktorá potvrdí rozhodnutie, ktoré sa mi zdá, že má byť potvrdené. Okrem iného vás chcem informovať, že vo štvrtok e, výbor pre právne záležitosti e, prijal nasledovnú správu o imunite Lebreton v súlade s článkom 9.8 parlamentného rokovacieho poriadku. Bude táto správa predmetom hlasovania e, počas štvrtkového hlasovania. Okrem toho GUNGL predložila v zmysle článku 105.3 parlamentného rokovacieho poriadku návrh, ktorým namieta delegovanému nariadeniu komisie, ktorým sa upravuje príloha 2 nariadenia 978 lomene 2012, ktorým sa uplatňuje režim generalizovaných colných preferencií, všeobecných colných preferencií. Toto uznesenie bude predmetom hlasovania počas štvrtkového hlasovania. Týmto sme schválili program schôdze týmito úpravami. Prejdime teraz na vyhlásenie komisie ohľadom situácie situácii v Maďarsku. Pán Fran Timmermans, podpredseda, dostáva slovo. Much, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, vážený pán predseda vlády. Nedávny vývoj situácie v Maďarsku spôsobuje mnohé obavy u ľudí v Európskej únii, ale aj eh, ve širšom svete. My s týmito obavami súhlasíme. Padli otázky